Ultimo annuncio. In conformità dell'articolo... Ešte posledné oznámenia. V súlade s pravidlom 2.11 odsek 3 Výbor pre ústavné záležitosti e, navrhuje nasledovný výklad pravidla 13 odsek 1 časť 1, eh, ktorý sa týka kandidatúry a všeobecných ustanovení pre kandidatúru v prípade, že má prísť k nahradeniu jedného podpredsedu a ak sa predostrie len jeden kandidát, tak je možné ho voliť aklamáciou. Aklamačne predseda e, má vo svojej rozhodovacej právomoci rozhodnúť o tom, či e, prebehne hlasovanie aklamačne, alebo či to bude formou tajného hlasovania. E, Zvolený kandidát prevezme pozíciu podpredsedu podľa teda toho poradia prípade, že sú nejaké námietky predložené do zajtra, do štvrtka 23. júna, tak e, e, ak teda nebudú predložené žiadne námietky tomuto výkladu, tak potom budeme považovať tento výklad za